Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Dobré ráno, ctení kolegovia a kolegyne. Dnešné zasadnutie začína a dnešným prvým programovým bodom je odporúčanie Davida Martina. Je tu dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Strednou Afrikou. Nech sa páči, pán Martin, máte